Podľa... Ste pripravení na hlasovanie všetci? Sme na svojich miestach. V zmysle návrhu programu budeme hlasovať podľa zjednodušeného postupu o správe pána Reula stanovy Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov. Budeme hlasovať o tejto správe elektronicky, menovite. Hlasovali všetci? Jedna časť mi hovorí, že áno a druhá, že nie. Musím ešte myslieť na tých, ktorí si nesadli. Myslím, že už všetci mohli zahlasovať. Výborne, uzatváram e, hlasovanie. Hlasovalo 478, 453 za, 13 proti, 12 sa zdržali. Takže je schválená táto správa. Pán Kasini požiadal o slovo, nech sa páči. Ja som nemohol vložiť kartičku do zariadenia, ale hlasoval som za. Dobre, budeme to brať do úvahy. A tiež túto poznámku. A teraz podľa programu budeme hlasovať v zjednodušenom postupe o správe pána de Castro zastarané akty e, Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Hlasujeme o tejto správe menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? E, zatváram hlasovanie. 543 hlasovalo, 542 za, 1 proti, nikto sa nezdržal. Takže skutočne obrovskou väčšinou pre pána de Castra. Áno. Mm, výborne. Hovoríme teraz o obrovskej väčšine. V španielčine, teda, pardon, v taliančine sa hovorí bulharská väčšina, ale vieme, že samozrejme Bulharsko je demokratická krajina. Teraz budeme hlasovať v jednodušenom postupe o správe pána De Castra o delegovaní úloh laboratórneho testovania. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. 577 hlasovalo, 534 za, 29 proti a 14 sa zdržalo. Takže je to prijaté. A teraz správa pani Übnerovej, tiež podľa jedno, zjednodušeného postupu. Je to znížení sadzby spotrebnej dane na Madére a Azoroch. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. Hlasovalo 604, 579 za, 13 proti, 12 sa zdržali. Je to schválené. Pán Martin má slovo, nech sa páči, požiadal oň. Takže poprvé by som chcel povedať, že e, nefunguje moje hlasovacie zariadenie a chcel som hlasovať za. No, ah, Prendiamo atto della sua segnalazione. Dobre, berieme do úvahy e, vašu poznámku. Správa pani Geringer de Odenberg vždy v zjednodušenom postupe. Ide o ochranu voľne žijúceho vtáctva v kodifikovanom znení. Hlasujeme menovite o tejto správe. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. 619 hlasovalo, 592 za, 4 proti, 23 sa zdržalo. Správa pani Geringer de Odenberg je schválená. Ďalšia správa pani Geringer tiež v zjednodušenom postupe Ide o zariadenia spaľujúce plynné paliva. Menovite budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Hlasovalo 638, 618 za, 11 proti, 9 sa zdržali a táto správa pani Geringer je teda schválená. Teraz je tu ďalšia správa pani Geringer o poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb stále v zjednodušenom postupe. Otváram menovité hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. 641 hlasovalo, 620 za, 13 proti, 8 sa zdržali. Takže pozitívny záver. Takže správa pani Geringer je schválená. Štvrtá správa pani Geringer. Ochrana pracovníkov pred účinkami azbestu. V zjednodušenom postupe otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. 654 hlasovalo, 643 za, 0 proti a 11 sa zdržali. Gratulujeme pani Geringer po štvrtýkrát. Piatá správa pani Geringer stále v zjednodušenom postupe o organizovaní veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do spoločenstva z tretich krajín. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. Hlasovalo 657, 644 za, 11 proti, dvaja sa zdržali. Správa je schválená. Šiesta správa pani Geringer. o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov. Stále v zjednodušenom postupe otváram menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Rovnaký výsledok 657 hlasovalo, 632 za, 17 proti, 8 sa zdržali správa je schválená. Siedma správa pani Geringer. Ide o veterinárne podmienky, ktorými sa spravuje obchodovanie s jedinou a násadovými vajcami v rámci spoločenstva a ich dovoz tretich krajín. Hlasujeme eh, menovite o tejto správe. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 662 hlasovalo, 641 za, 15 proti, 6 sa zdržali. Aj táto správa je schválená. Osma správa pani Geringer. A týka sa čistokrvných plemenných zvierat hovedzieho dobytka. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Hlasovalo 655, 633 za, 13 proti, 9 sa zdržali. Takže pani Geringer nám predložila 9 správ a tie boli úspešne schválené. Gratulujeme vám, je to vlastne rekord. Dobre, a teraz pristúpime k správe pána Busutila. Ide o dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Mauricijskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch. Stále v zjednodušenom postupe elektronické hlasovanie otváram, menovité hlasovanie, uzatváram hlasovanie. 662 hlasovalo, 602 za, 32 proti a 28 sa zdržalo. Správa je schválená. Druhá správa pána Busutila o dohode medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 667 hlasovalo, 610 za, 28 proti, 29 sa zdržalo. Správa je schválená. Tretia správa pána Busutila. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytách. pobytoch. Pardon, menovité hlasovanie otváram. Uzatváram hlasovanie. Hlasovalo 663, 604 za, 29 proti, 30 sa zdržali. Tretia správa pána Busutila je tiež schválená. Ďalšia, štvrtá správa pána Busutila dohoda medzi ES a Federáciou Svety Krištof a Nevis o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch. Menovité hlasovanie, otváram ho. Zatváram hlasovanie. 664 hlasovalo, 603 za, 28 proti, 33 sa zdržalo. Táto správa je schválená. Piatá správa pána Busutila. Dohoda medzi ESA Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch. Otváram menovité hlasovanie. Áno, barbudo ako bradatý, je to tak? Uzatváram hlasovanie. 672 hlasovalo, 612 za, 29 proti, 31 sa zdržalo. Správa je schválená. Šiesta správa pána Busutila o dohode medzi ES a Bahamami o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch. Menovité hlasovanie, otváram ho. Uzatváram hlasovanie. 672 hlasovalo, 608 za, 31 proti, 33 sa zdržalo. Aj táto správa je schválená a gratulujeme pánovi Busutilovi, aj jemu sme schválili 6 správ na tomto plenárnom zasadnutí. A teraz budeme hlasovať o správe pani Haug, opravný rozpočet 9 z roku 2009 Európskej únie, zemetrasenie v Taliansku. Budeme hlasovať o tejto správe a potrebuje kvalifikovanú väčšinu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 673 hlasovalo, 654 za, 4 a proti, 15 sa zdržali. Správa pani Hauk je schválená. Gratulujeme pani Hauk aj v mene Talianská. Podľa programu budeme hlasovať v zjednodušenom postupe o správe pána Bögeho mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Hoci sa bude menovite hlasovať, potrebuje kvalifikovanú väčšinu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 677 hlasovalo, 598 za, 49 proti, 30 sa zdržali. Gratulujeme pánovi Bögemu. Jeho správa bola schválená. Správa pani Diany Wallis žiadosť o zbavenie imunity Marka Sivieča. Budeme hlasovať o tejto správe. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 671 hlasovalo, 639 za, 17 proti, 15 sa zdržali, takže táto správa je schválená. Správa pána Kojďa o návrhu rozhodnutia rady o hodnotiacom mechanizme na monitorovanie uplatňovania šengenského aky. návrh rozhodnutia nemá pozmenujúce návrhy, takže budeme o tomto návrhu hlasovať. Otváram hlasovanie. Takže hlasujeme o návrhu e, rozhodnutia. Tam nie sú pozmenujúce návrhy, takže otváram hlasovanie, ako som už povedal. Uzatváram hlasovanie. Ah. OK. Allo, allo, allo. No dobre. Budeme hlasovať o návrhu rozhodnutia ktoré predlžil pán Koľo, nie sú predložené pozmenujúce návrhy. Otváram hlasovanie. Nie je tam žiadna žiadosť o hlasovanie, o menovité hlasovanie. Nie je tu menovité hlasovanie. Môžeme hlasovať e, rukou, zvyhnutou rukou. No, ak chcete, môžeme hlasovať rôznymi spôsobmi, pán Speroni, aj zdvihnutou hlavou, eh, pardon, eh, rukou. Poprosím vás teda, hlasujte. Kto je za túto správu? Zvihnite prosím ruku. Kto je proti? No dobre, Takže je to jasné. Takže táto správa je zamietnutá. A dávam, dávam slovo komisii, nech sa páči. Chce Európska komisia uchovať svoj návrh? Ďakujem pekne, pán predseda. Dobre. Včera podpredseda výbo- e, komisie pán Barot zdôraznil, že návrhy majú skomunatizovať e, hodnotiaci mechanizmus a spraviť ho účinnejším. Ale súbežne e, musí naďalej byť dôvera medzi členskými krajinami. Komisia je presvedčená, že parlament musí byť zapojený do šengenského hodnotenia a to tak v súčasnosti nie je. Občania musia mať možnosť oboznámiť sa s výsledkami takéhoto hodnotenia. Avšak e, v súvislosti s platnými e, zmluvami nie je možné zapojiť parlament formou spolurozhodovania. Takže komisia trvá na svojom návrhu na základe platných zmluv. Ale čo sa týka eventuálneho vstupu do vlastnosti Lisabonskej zmluvy, v takomto prípade by sme túto otázku otvorili a komisia by potom rozhodla, aká je vhodná, aký je vhodný právny základ pre navrhovaný mechanizmus a parlament by bol potom v čo najširšej možnej miere zapojený. Komisia by teda mohla predostrieť pozmenené návrhy alebo úplne nové. Bene, poiché la commissione... V poriadku, keďže Európska komisia vyhlásila, že predkladá napriek tomu tento návrh, takže sa to postupí e, znovu výboru LIBE. Nech sa páči, pán Koeďo, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem Európskej komisii za jej vysvetlenie, ale rád by som pripomenul, tak ako sa povedalo v rozprave, že právne služby Európskeho parlamentu uznali legitímnosť právneho základu iniciatívy Európskej komisie a tiež je možné na základe e, platnej zmluvy, aby Európska komisia prišla s rovnakou iniciatívou na základe iného právneho základu v rámci spolorozhodovacieho procesu. Keďže komisia nevybrala túto cestu, navrhujem, aby táto iniciatívu bola znovu zaslaná do výboru LIBE aby Európska komisia mohla znovu pouvažovať o svojej iniciatíve v termínoch, tak ako to hovorí článok 56 nášho rokovacieho poriadku a očakávame, že od Európskej komisie dostaneme návrh, ktorý rešpektuje spolurozhodovací postup a ktorý umožní Európskemu parlamentu zasiahnuť, aby zabezpečil bezpečnosť v šengenskom priestore. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci pánovi Koľovi. Nie je potrebné teda hlasovať o tejto žiadosti, pretože ako náhle Európska komisia chce uchovať svoj návrh, tento návrh sa automaticky zasiela gestorskému výboru, tak ako to žiada pán Koeďo. A to nám umožní, že môžeme pristúpiť k hlasovaniu druhej správy pána Koeďa o hodnotiacom mechanizme na overenie a uplatňovania šengenského aký. Ide o návrh nariadenia rady a tu tiež nie sú predložené žiadne pozmenujúce návrhy, ale budeme hlasovať nie je potrebné elektronické menovité hlasovanie. Kto je za, poprosím, zvihnite ruku. Kto je proti? Zdržali sa? Dobre. Tento návrh je zamietnutý a dávam slovo komisii. Nech sa páči. Je to to isté, pán predseda, takže rovnaké stanovisko komisie. Bene, credo che anche per, ovviamente per questo... Ďakujem, myslím, že k tejto druhej správe platí to isté. Máme tu znovu zaslanie gestorskému výboru, pretože Európska komisia naďalej e, e, nástojí na svojom návrhu. Takže sme ukončili dnešné hlasovanie. Ďakujem všetkým za vašu spoluprácu a vypočujeme si teraz vysvetlenie hlasovania. Sulla relazione dell'onorevole Busuttil